Spravodajca je pán Ferreira, ale pán Ferreira tu dnes nemôže byť a, a slovo dostáva preto pán Stylio Kotos, ktorý ho zastupí. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Spravodajca Joao Ferreira bohužiaľ nemohol dnes prísť, no a z toho dôvodu ho dnes zastúpim, aby som ukázal na dôležité body správy. Na úvod by som rád poukázal na to, že táto správa, na správu Komisie inovácie, výskum v modrej ekonomike, jedná sa o dokument, ktorý sa ešte dá výrazne zlepšiť, pretože sa neupozorňuje na všetky témy, inovácie, existujú niektoré nové elementy, ktoré sa objavujú v tejto správe krátkodobé a strednodobé výskumné programy. Treba štrukturovať inak. Ide o výskum, vývoj a inovácie. Treba sa venovať modrému hospodárstvu a výsledky, ktoré sú financované z verejných peňazí, a treba spoločne využívať. To je mimoriadne dôležité a je to aj dôležité pre partnerov európskych výskumných programoch keď sa hovorí o výskume a inováciách v rámci Európa 2020 musí byť ale podporované modré hospodárstvo, znamená aj začlenenie niektorých ďalších hospodárskych odvetví, tak aby zvýšila zamestnanosť. Komisia a členské štáty sú vyzvané, aby sa pozorne zaoberali potenciálom modrého hospodárstva aby sa aktívne zapájali. Vyzývame komisiu, aby využila všetky finančné prostriedky, ktoré existujú na ďalší rozvoj modrého hospodárstva, pričom by sa mala vytvoriť nová platforma, ku ktorej by mali mať prístup všetci občania. Tiež sa zdôrazňuje, že komisia musí vyčleniť prostriedky na inovácie v modrom hospodárstve, na základný výskum a vývoj, aby boli vytvorené pracovné miesta, podporili sa malé a stredné podniky a podporili sa partnerstva, školenia, vzdelávanie, ochrana pobrežných oblastí, biotechnológie, dopravné spojenia a prístup k službám, ochrana životného prostredia a hospodárskemu využívaniu zdrojov v moriach. Kolegyne, kolegovia, modré hospodárstvo je mimoriadne dôležité a mimo iného sa musíme sústrediť aj na inovácie, efektívne využitie zdrojov, finančných prostriedkov. Treba chrániť životné prostredie, klimatické zmeny zohrávajú dôležitú úlohu a efektívne využívanie a udržateľné využívanie zdrojov. A preto vyzývame komisiu, aby to zohľadnila vo všetkých podporných programoch. Okrem toho je veľmi dôležité, aby bol vytvorený príslušný finančný rámec na podporu inovácií a udržateľný rozvoj modrého hospodárstva a vytvorenie pracovných miest. Tento priestor e, bude možné koordinovať a tak e, zjednodušovať prístup k finančným prostriedkom aj štruktúrálnym fondom a rovnako bude možné, aby malé a stredné podniky, mimovládne organizácie získali prístup a tak eh, mohli využívať eh, možnosti a príslušný potenciál. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa podporil rozvoj, vývoj, na úplné vyčerpanie potenciálu modrého hospodárstva. To však neznamená, že Ceníme úlohu investícií. Podniky zohrávajú dôležitú úlohu. Štáty, ktoré majú lodnú dopravu a myslíme, že aj súkromný sektor zohráva tento veľmi dôležitú úlohu, zdôrazňujeme to v správe a žiadame, aby ste hlasovali za túto správu, tak aby sme podporili modré hospodárstvo. Thank you very much. Ďakujem. Teraz jedna minúta, pán Moraes. Pani predsednička, správa je samozrejme zaujímavá a to týka sa dôležitých tém. Modrá ekonomika pokrýva veľmi široké spektrum činnosti rybolov, akvakultúru, cestovný ruch, a tak ďalej. Takže sa musí opierať o inovácie a nové technológie. Predovšetkým to znamená podporu malých stredných podnikov a podporu kvality. Obnoviteľné zdroje energii sa tu spomenuli, aj lokálne iniciatívy a to znamená vytváranie nových pracovných príležitostí a vývoj nových výrobkov. To tiež znamená, že budeme musieť mať podporu ekonomickej, sociálnej a koheznej politiky v Európe. To znamená lepšiu spoluprácu s regiónmi, s lokálnou úrovňou, posilňovanie prostredníctvom štrukturálnych fondov, regiónov a prostredníctvom Fondu regionálneho rozvoja a sociálny fond. Pán Jakovič. Ďakujem, pani predsedníčka. Keď hovoríme o modrej ekonomike, môžeme sa dotknúť mnohých tém, pretože to pokrýva veľmi širokú paletu tém. Chorvátsko, z ktorého pochádzam, má Jadranské more a modrá ekonomika eh, je pre nás veľmi dôležitá pre naše hospodárstvo, ale musím zdôrazniť význam eh, lodiarského priemyslu a eh, Chcem povedať pánovi komisárovi, že Európska únia využíva verejné fondy v synergii s lokálnou, regionálnou úrovňou na aj na podporu lodiarského priemyslu prostredstvom inovácií. A toto je európsky e, produkt, e, kde môžu prispieť mnohé krajiny výrobou jednotlivých dielov, častí. Nesmieme strácať zo zretela loďarský priemysel, ktorý vytvára množstvo pracovných príležitostí a dúfam, že bude podporený v budúcnosti. Maragal? Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár. Komisia usilovne pracovala na dokumente a výbor e, tiež na tejto správe. Ten e, prístup bol e, cielený a konzistentný. Možno sme mohli byť ambicioznejší, Hovoríme o integrovanom prístupe, ktorý vychádza z trvalej udržateľnosti. A tu ide o to, aby sme sa vyhli rizikám, že e, politiky EÚ e, nebudú efektívne. Tu treba byť e, ambicioznejší na mori. To, čo robí teraz EÚ, e je fragmentované. Mali by sme byť koherentnejší. Dôležitá je e, udržateľnosť aj v akvakultúre a tu si treba, treba zdieľať vedomosti, skúsenosti, poučiť sa z omylov minulosti Mm, more si zasluhuje náš rešpekt a musíme ho lepšie chápať. Pán Arnold, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Jeden z najväčších problémov v tejto 5-minútovej diskusii je, že nemôžeme sa náležite venovať e, tému 35 e, e, strán za takýto krátky čas. Myslím si, že modrá ekonomika je našou budúcnosťou, ale musíme sa poučiť z omylov, musíme sa venovať výskumu a až potom zavádzať nové technológie a nie naopak. Myslím si, že sa budeme musieť poučiť a pokračovať vo výskume. A ešte jedna téma, keď už mám čas, a to je ten návrh, pokiaľ ide o e, kvapalný e, zemný plyn e, a prechodný systém, tu naozaj potrebujeme viac než len jednu zmenu a tu e, samozrejme musíme postupovať veľmi obozretne, aby sme nevytvárali problémy napríklad s nezamestnanosťou. Ďakujem. Pani Kapo. Ďakujem pani predsednička. Modrá ekonomika a všetko, čo sú vás súvisí s morom a s oceánom je veľmi dôležité, ale aj prepojenie s, s zemou tu je asi 5,6 milióna pracovných miest a 3 až 4 HDP EU. Správa ale hovorí aj o vzťahu medzi morom a súšou a týmto vzťahom my musíme mať trvalo udržateľné hospodárstvo, zohľadniť rôzne záujmy, to, akú dôležitú úlohu hrajú inovácie, výskum a technológie. A ešte jeden bod, to sa týka investícií. V správe sa kritizuje to, že Horizont 2020 eh, robí škrty. A to je veľmi zlé pre modrú ekonomiku, ako aj pre iné ekonomiky, ale tu eh, musí byť modrá ekonomika náležite podporená. Ďakujem kolegovia. Teraz dávam slovo komisárovi Timmermansovi, aby zareagoval. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som poďakoval správodajcovi, aj keď tu teraz nie je, a členom ITRE výboru za túto veľmi extenzívnu a dobrú správu, ktorá zohľadňuje aj názory výborov pre rybolov a zamestnanosť. Je to veľmi dôležitý príspevok k modrej agende. Uznanie modrej ekonomiky pri vytvorení pracovných miest, vytváraní rastu je veľmi dôležité a tento potenciál treba uvoľniť. Dimenzia udržateľnosti musí byť zakotvená v našom prístupe a ja môžem eh, potvrdiť, že komisia súhlasí s takýmto prístupom. Musíme ochrániť eh, eh, ekosystém mora a na pobreží, odolnosť a produktivitu. Treba mať čisté oceány, neznečisťovať ich a treba k tomu pristupovať preventívne, treba byť obozretný, potrebujeme výskum, inovácie, aby sme dosiahli všetky ciele aj pri podpore zo strany členských štátov. Chceme podporovať inovácie v tých nových sektoroch, ale aj tradičných. Treba mapovať morské dno, eh, rozvíjať zručnosti a to všetko môže eh, priniesť eh, nové pracovné príležitosti v existujúcich aj nových sektoroch. Sú tu dva články, ktoré sa sústreďujú na udržateľnú akvakultúru a rybolov a Horizon 2020 rámcový program podporuje výskum v tradičných e, sektoroch. Európsky fond pre strategické investície takisto ráta s e, taký podporou takýchto projektov. A e, som veľmi rád, že správa žiada e, náležité zhodnotenie veľkosti modrej ekonomiky a e, jej potrieb. My sme urobili prvé odhady veľkosti modrej ekonomiky a budeme to porovnávať so štatistickými údajmi z členských štátov neskôr tento mesiac. Potrebujeme mať dobré údaje, aby sme mohli <clears throat> takisto vyhodnotiť pokrok. Budeme pracovať aj na ďalších oblastiach, ktoré spomenula správa. A pokiaľ ide rozvíjanie zručnosti, a v roku 2016 e, vyjde výzva, kde budeme riešiť e, nezrovnalosti. A takisto chceme Eh, pripraviť platformu na lepšiu podporu výskumu. A nakoniec eh, potrebujeme rovnaké podmienky, aby sme ďalej posilnili pozíciu EÚ ako globálneho lídra v modrej ekonomike. Spustíme verejné konzultácie na tému, čo potrebujeme, aby sme zabezpečili trvalé udržateľné využívanie e, námorných zdrojov, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Chcem, aby ste aj vy pristúpili a prispeli do týchto konzultácií. Komisia víta túto správu a teší sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom a uvedomuje si plný potenciál modrej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Diskusia je uzavretá. O tejto správe budeme hlasovať.